Vážené kolegyne, kolegovia, myslím, že už je pomaly čas začať, aj preto, lebo máme nejaké mierne meškanie oproti programu. Pustíme sa hneď do jeho prvého bodu, teda schválenie programu. E, ja by som rád oznámil to, že e, dohoda Iskardíny s tieňovým spravodajcom tam je žiadosť e, odložiť e, hlasovanie o tomto bode, to je bod 7, a teda odložiť na 15. septembra, to je správa o v e, strekovacích lísoch za tepla a ak nie sú žiadne námietky, tak by sme z návrh programu s touto zmenou pozmenili pod 2 oznámenia predsedajúceho, respektíve v tomto prípade predsedu. Máme tlmočenie 22 jazykoch a ako obvykle e, záznam, respektíve všetky dokumenty k zasadnutiu sú k dispozícii v aplikácii e-meeting odporúčania koordinátorov, bo tri koordinátory e, rozoslali svoje uznesenie elektronické. Ak nie sú žiadne, žiadne námietky, tak ho schvalujeme. A teraz prejdeme k bodu 4. To je ten, e, kvôli ktorému tu máme ministerku eh, životného prostredia Luxemburska, pani Karol Diešenburg tu dnes je, aby nám predstavila priority predsedníctva svojej krajiny v nasledujúcom polroku. Ja by som chcel pani ministerke poďakovať eh, za túto príležitosť porozprávať sa s ňou. Je to veľmi dôležité na začiatku polroka si vymeniť názory a ja by som hneď začal tým, že vám dám slovo k vášmu úvodnému slovu. Potom prebehne diskusia, v ktorej, v ktorej sa budú môcť vyjadriť členovia výboru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ja som naozaj veľmi rada, že ten, túto výmenu názorov dnes môžeme absolvovať, pretože je to príležitosť prezentovať program a priority luxemburského predsedníctva rady. Témy, ktoré sú na našom programe, samozrejme závisia od e, zoznamu návrhov, s ktorými prichádza Európska komisia a tie návrhy e, samozrejme, teda niektoré návrhy samozrejme komisia aj schváluje ja som bola trocha sklamaná pracovným programom komisie na rok 2015, pretože legislatívny balík o obežnej ekonomike napríklad bol stiahnutý, pretože údajne nebola možná dohoda. Mm, na tejto téme však práve Rada aj parlament začali rokovať teda práce sú len na počiatku. Takže tu by som vám len chcela poďakovať za vašu prácu, pretože podľa mňa obežná ekonomika je mimoriadna príležitosť e, zvýšiť konkurencieschopnosť e, našej ekonomiky a vytvoriť nové pracovné miesta. A tento nový návrh, e, ktorý teda by mal byť v dispozícii, by mal byť na jeseň, teda koncom luxemburského predsedníctva, tak by mal priniesť určité nové ambície. Nemali by sme sa len e, sústredovať na rozširovanie pôsobnosti komisárov, ale e, veľké ambície v oblasti životného prostredia by e, mali byť posilnené a podporené. A ja som vzala na vedomie dve uznesenia, ktoré parlament v tejto oblasti vypracoval, boli schválené v Štrasburgu 9. júla na plenárnom zasadnutí. Ja by som chcela po ďakovať tak spravodajcovi Peti Kanenovi, ako aj teňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú na nich odviedli. A záver, ktorý ja som z toho vyvodila, je, že e, váš e, parlament má rovnaké cieľ ako luxemburské predsedníctvo. Pokiaľ ide teraz o kvalitu a smernicu o e, stropoch emisí, toto je priorita eh, luxemburského predsedníctva v nasledujúcich šiestich mesiacoch tiež. Tento návrh eh, zohrá veľmi dôležitú úlohu v boji proti znečisťovaniu vzduchu, ovzdušia a eh, pri znižovaní národných stropov znečistenia ovzdušia. Delegácie skúmajú rôzne predpovede, ktoré vypracúva IASA, ale v tejto chvíli Ehm, sa budeme zaoberať tými návrhmi na zníženie, ktoré boli predložené a predsedníctvo bude naďalej skúmať tento návrh a bude takisto sa zaoberať pozmeňovacími návrhmi Európskeho parlamentu, pretože my chceme preskúmať možnosti dohody e, s Európskym parlamentom v budúcnosti v tejto oblasti. E, návrh e, uznesenia o znižovaní emisí z Eh, motorových vozidiel, teda návrh známe ako Euro 5, Euro 6, je znova o zlepšovaní kvality ovzdušia a ja som si istá, že kompromis, ku ktorému dospejú národní experti, eh, bude mať vplyv na konečnú podobu nariadenia Euro 5, Euro 6, ale stále sa môžeme snažiť v tejto téme urobiť viac a robiť to lepšie. Pokiaľ ide o konkrétne opatrenia, ktoré spoluzákonodárca podnikne, e, tieto sú veľmi dôležité. Nemali by sme nechávať všetko na komisiu, aby konala len cez delegované akty. E, tu ide najmä o stanovanie tých limitných hodnôt, ktoré sú v tomto návrhu e, kľúčové. My teda veľmi ktoré s veľkým záujmom budeme očakávať návrhy parlamentu. Ehm, táto vec sa dostane na teraz 23. septembra. A ehm, výsledok eh, týchto činností mm, bude ďalšie rokovanie, teda možnosť ehm, Um, pokračovania v týchto reformách. Čo ďalšie, alebo teda v týchto, uh, v týchto emisných obmedzeniach, čo ďalšia priorita luxemburského predsedníctva. A teraz k EMS, teda uh, k systému obchodovania s emisiami. Taký, tento návrh má byť prezentovaný práve dnes. Komisár Kanety má predložiť tento návrh a bude o ňom hovoriť aj na neformálnom zasadnutí ministrov 23. júla. No, ja by som chcela privítať hlasovanie o systéme rezerv aj správu Iva Beleta a chcela by som poďakovať komisárovi Kanetemu za to, že dostal svojmu slubu. Reforma ehm, systému obchodovania s emisiami je veľmi dôležitá, pretože ukazuje, že Európa koná a snaží sa udržať si svoju úlohu lídra v oblasti ochrany ehm, planéty a boja proti klimatickým zmenám. Na pracovnej skupine rady sa tejto téme bude rada venovať začiatkom septembra, ale e, konečnú dohodu s Európskym parlamentom v tejto veci budú musieť dotiahnuť nasledujúce predsedníctvo. A teraz nelegislatívne e, témy. Rada schválila závery o ozelovaní, ozeleňovaní európskom semestri a ďalších záležitostiach e, v roku 2014 v oktobri a v týchto záveroch e, sú veľmi dôležité body týkajúce sa udržateľnosti stratégie alebo trvanlivosti stratégie. A signál, ktorým týmto rada vyslala, je aj dnes dôležité, dôležitý. A 26. oktobra 2016 sa stretne Rada Envy, teda pre životné prostredie, a bude hovoriť o nielen o európskom semestri, ale aj o škodlivých látkach. A Ehm, a zosúladenie týchto politík bude kľúčom, bude cieľom našej diskusie. Luxemburské predsedníctvo považuje za veľmi dôležité chrániť a udržiavať biodiverzitu tak v Európe ako aj na globálnej úrovni a tiež e, vytvárať efektívnu stratégiu v tejto oblasti. My samozrejme budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a, po, a budeme sledovať aj diskusie e, o správe Marka Demesmakera, to je správa z vlastnej iniciatívy. A v septembri plánujeme prijať závery, ktoré by, by sa mali inšpirovať hodnotením, strednodobým hodnotením Európskej stratégie pre biodiverzitu, ktorá, ktoré toto hodnotenie nám bolo e, nedávno prislúbené. No malo by, malo by síce byť až v októbri, ale dúfam, že to stihneme. No a potom je tu ešte jedna vec. E, tieto závery budú hovoriť o stave prírody v Európskej únii a toto je správa, ktorú zase bude publikovať e, Európska agentúra pre životné prostredie. A chceli by sme tu prispieť k tomu, aby, bolo dosiahnutých, aby boli dosiahnuté do roku 2020, aby boli dosiahnuté tie body, tých 6 bodov tejto stratégie. Máme jasnú predstavu o tom, čo je treba ešte urobiť a dúfame, skutočne dúfame, že výsledky toho refitu, toho prispôsobenia smerníc o biotopoch a o vtákoch, že tieto výsledky budú pozitívne. Takže, dámy a páni, sú pred nami obrovské výzvy na medzinárodnej úrovni, pretože v, na pôde OSN v roku 2015 sa deje veľa vecí a po samite o financovaní pre rozvoj, ktorý momentálne prebieha v Addis Abebe, sa hlavy štátov a vlád budú v septembri stretávať v New Yorku. Tam pôjde osobitný summit OSN o udržateľnom rozvoji, kde bude snaha načrtnúť vývoj po roku 2015. A na záver nášho predsedníctva, ku koncu tohto roka, medzinárodné spoločenstvo sa stretne v Paríži e, na COP21. Takže aj tu je dôležité, aby agenda po roku 2012 bola, ehm, vychádzala z cieľov, ktoré budú podporovať ochranu klímy a e, aby sa e, premietli do praxe myšlienky, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OSN, teda udržateľné zmeny v ochrane životného prostredia tak, aby sa zabrstili zmeny klímy. Táto udržateľnosť je veľmi dôležitá, ak chceme bojovať aj proti chudobe. A toto je jeden z našich cieľov, pretože si musíme uvedomiť, že najtvrdšie postihuje znečisťovanie a ekologická degradácia tých, ktorí sú najzraniteľnejší. A agenda po roku 2015 je jedným z cieľov a priorít luxemburského predsedníctva a neformálne stretnutie, stretnutie 22. 23. júla bude e, sa zaberať práve možnosťou dosiahnutia udržateľných cieľov po roku 2015. Takže, vážený predseda, vážené poslanky a poslanci parlamentu, ako iste viete, nachádzame sa v kľúčovom bode pre Európsku úniu. Ehm, ekologické aký je v súčasnosti ohrozené, pretože e, sa sprísňuje regulácia a E, niektoré oblasti legislatívy si členské štáty privlastňujú späť a pritom ide o vec, ktorá je spoločná všetkým našim občanom a ovplyvňuje konkurencieschopnosť našich ekonomík. A keď bojujeme proti klimatickým zmenám, tak tiež e, musíme byť hrdí na to, čo Európska únia už dosiahla, aby bola, e, aby bola modelom, aby bola vzorom pre nás všetkých. Takže toľko k cieľom luxemburského predsedníctva. No a ešte by som sa rada venovala príprave na COP21 v Paríži. V prvom rade by som chcela informovať, že 18. septembra sa Rada pre životné prostredie bude zaoberať závermi, ktoré budú akousi prípravnou fázou pre e, konferenciu e, zmluvných strán v Paríži a my sa budeme snažiť, aby mandát, ktorým tam pôjdeme, bol veľmi ambiciózny sme presvedčení o tom, že potrebujeme dosiahnuť v Paríži ambicióznu dohodu, ktorá nám umožní znížiť eh, maximálne zvýšenie teploty na 2 stupne, ale aby sme dosiahli túto dohodu, tak eh, na to potrebujeme dlhodobú víziu prechodu na spoločnosť, ktorá bude produkovať nízke emisie, low emission society. A na to, aby sme to dosiahli, musíme eh, sa podpísať pod všeobecne záväznú dohodu, ktorá E, sa bude zameriavať na znižo- postupné znižovanie a adaptáciu, postupné ozeleňovanie a musia byť jasné pravidlá, ktoré budú hovoriť aj o transparentnosti celého procesu a jeho implementácie. Dohoda, ktorá bude podporená všetkými stranmi, je jediná dohoda, ktorá má zmysel. A toto stretnutie musí vyslať všetkým zainteresovaným, nielen vládam, nielen, nielen štátnym orgánom, ale aj spoločnostiam, mimovládnym organizáciám a miestnym spoločenstvám jasný signál. Nedávna deklarácia, nedávna deklarácia G7 z júna je, je povzbudzujúcim znakom, že e, na najvyšších miestach e, tento e, toto posolstvo bolo vypočuté a bolo pochopené. A ja si myslím, že, že luxemburské predsedníctvo sa preto bude zameriavať dôkladne aj na financovanie, teda tú finančnú stránku, čo, bude, čo je kľúčový bod rokovaní v Paríži. Financovanie opatrení v oblasti klimatických zmien sa prerokuje na ministerskom stretnutí tak eh, v zostave pre životné prostredie, ako aj pre financie. My by sme chceli podporiť myšlienku toho, že by vznikol akýsi toolbox, eh, kde budú rôzne nástroje, e, v rámci ktorých sa budú môcť zapojiť tak verejné orgány, ako aj súkromné podniky. No a predtým, než, e, než pristúpim k diskusii a vypočujem si vaše otázky a odpoviem na no, ne, by som ešte chcela povedať jednu vec. Tie témy, ktorými sa zaoberáte, vy nie sú vždy, nespadajú vždy do mojej pôsobnosti. E, ide napríklad o veci týkajúce sa zdravia ľudí, zdravia zvierat, potravinovej bezpečnosti. Tieto veci bude riešiť minister zodpovedný za zdravie v rámci našej vlády, ale ja sa budem samozrejme maximálne snažiť, aby sme aj v, tejto, v týchto témach dosiahli pokrok. A už teraz e, som veľmi spokojná s tým, že e, s vami môžem spolupracovať e, s váženými poslankyňami a poslancami parlamentu a teším sa na spoluprácu v nasledujúcich mesiacoch a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ja ďakujem veľmi pekne za toto vaše úvodné slovo, pani ministerka. A teraz sa môžeme pustiť do diskusie a vypočuť si prvé kolo otázok. Ja začnem hneď zástupcami politických skupín. Za EPP dostane ako prvý slovo Ivo Belet. Príjemné predpoludne, pán predseda, pani ministerka. Ja mám niekoľko pripomienok po holandsky, hovorí rečník. V prvom rade sme si všimli, že vaša miera ambície v oblasti obežnej ekonomiky je vysoká. To my na 100% podporujeme. E, môžete počítať s tým, že parlament a minimálne tento výbor budú vaši lojálni partneri v tejto oblasti. My musíme vyvíjať naďalej tlak na komisiu, aby e, prišla s ambiciozným plánom v nasledujúcich týždňoch. Vy ste povedali e, jednu vec. My sa zhodneme na tom, že najdôležitejšia bude konferencia v Paríži. To bude Eh, aj uzavretie vášho predsedníctva. Ja dúfam, že to uzavretie bude úspešné, či to, bude, či to je náhoda alebo nie. Eh, komisár Kanete by mal dnes prísť so svojím návrhom svojho vlastného modulu ETS, alebo to teda na reformu ETS. A eh, tento návrh by mal zabezpečiť, aby sektor energetiky prispel veľkým, veľkou mierou k zniženiu emisí CO2 do roku 20, 20, do 2030, teda aby sme mohli dosiahnuť ten cieľ zníženia o 30 do roku 2030. Ale je tu niekoľko otázok, ktoré sa mi tlačia na jazyk. V prvom rade, ako vnímate snahy sektora letectva a, e, a lodnej prepravy? Pretože aj toto sú sektory, ktoré ešte musia odviesť svoj diel práce a e, bolo by do konca budúceho roka potrebné uzavrieť túto problematiku, tak je to uvedené aj v uzneseniach parlamentu. Ale čo ak sa to na medzinárodnej úrovni nepodarí stanoviť nejaké záväzné ciele znižovania emisí v týchto sektoroch? Čo, čo by ste povedali, že musíme urobiť u nás v Európskej únii? Týka sa teda letectva, lodnej prepravy. Pokiaľ ide o ETS a e, nie ETS alebo mimo ETS, aké snahy by sme mali vyvíjať my? Môžeme robiť aj viac, ale E, energetika priemysel musia prispieť k cieľom ETS, len tam sme konfrontovaní tým, že na medzinárodnej úrovni e, bojujeme s e, konkurenciou a náš priemysel samozrejme nechceme vyhnať z Európy, takže budeme musieť veľmi pozorne sledovať aj problém carbon leakage, teda uniku uhlíkače, ktoré sektory by mohli prispieť väčšou mierou, povedzme, polnohospodárstva alebo niektoré iné odvetvia. A Ďalej k e, carbon offsettingu my e, sa síce tejto, tomuto riešeniu chceme vyhnúť, ale ako skúmate túto možnosť teda e, prenašania tých uhlíkatých emisí na iné krajiny. A záverom, vážená pani ministerka, smernice o habitatoch a o vtákoch majú samozrejme veľmi dôležité e, miesto v európskej legislatíve, momentálne sú pod tlakom. Takže aká je vízia v tejto oblasti? Máte pocit, že by sme v prípade smernice o e, biotopoch, e, že by sme mali ponechať v takom stave, ako je, alebo by sme sa mali alebo by sme mali požiadať komisiu, aby prehodnotila svoj prístup a aby prišla z revíziou tejto smernice. Lebo vieme všetci samozrejme to, že na tieto, na tieto biotopy a e, na vtáctvo momentálne pôsobí veľký tlak a treba e, vychádzať, alebo teda treba e, koordinovať ekonomickú aktivitu v oblastiach s ochranou životného prostredia, s ochranou vtáctva. Takže ako, ako vidíte túto oblasť smerníc o, o biotopoch a o vtáctve? Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SD Matias Grot. Ďakujem pani ministerka. Musím povedať, že sa naozaj e, teším na predsedníctvo Luxemburska, pretože znie veľmi sľubne. E, my sme e, sa takisto stretli so zástupcom a hovorili sme o otázke REFIT a hovorili sme takisto o legislatíve, ktorá sa týka ochrany prírody a o tom, že to nesmieme e, postaviť na hlavu. E, samozrejme, treba legislatívu e, implementovať a pristúpať k tomu ako k balíku v rade je teraz e, tiež e, pohyb a tendencie, aby sa otvorila Natúra 2000 e, a u nás v Nemecku sme sa vyslovili proti tomu. Naša ministerka polnohospodárstva a životného, aj ministerstvo životného prostredia a vy ste tiež prijali závery, pokiaľ ide vaše predsedníctvo a vyslovili ste sa a, proti. A, pokiaľ ide o čisté ovzdušie, a, teraz máme e, smernicu a e, kvóty a myslím si, že e, je tu tlak obchodu ale budeme hovoriť aj s ministerstvom e, zdravotníctva za luxemburské predsedníctvo a určite budeme hovoriť aj o otázkach amoniaku, metánu a dúfam, že e, získame väčšinu, aby sme mohli vyvíjať tlak. a dúfame, že aj v, tomto, eh, v tejto oblasti pripravíme dobrú legislatívu. A tu by ma zaujímalo, ako ďaleko už išla diskusia, či už je nejaká orientácia, aké sú tu ťažkosti a ako s týmito kvótami Natura 2000, eh, pretože by bol skutočne škandál, ak by také spoločenstvo ako eh, EÚ nedokázali e, počet e, úmrtí znížiť, ale naopak toto by stále stúpalo. A samozrejme e, téma klíma, konferencia COP, o tom budeme diskutovať a <clears throat> po obede bude predstavená pozícia a cieľ znižovanie emisií a ako k tomu pristúpime, tu sa tým určite budeme ešte zaoberať e, a teším sa na to, ako to bude prebiehať v parlamente, ako bude pripravený ambiciozný návrh tak aby sme v budúcnosti mali pripravené normy aj pre elektrárne, aby sme sa venovali aj tejto téme, napríklad aj v oblasti uhlia, spalovania uhlia e, v elektrárniach. Ehm, takisto otázkam ortute, aby sme e, znižovali obsah. E, videl som e, štúdie, koľko ortute je emitované do ovzdušia spalovaním uhlia a myslím si, že to je skutočný škandál. Musíme znižiť e, emisie CO2 a budeme musieť upraviť aj a pripraviť aj ďalšie opatrenia. Ďakujem. Pani Gerling. Alebo Düsseldorf. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani ministerka, aj menom skupiny ECR vás srdečne vítam na tomto výbore. Vy ste boli nedávno eh, menovaná za spravodajkyňu správy z vlastnej iniciatívy o biodiverzite. No, pardon, ja som, bol spravodaj, ja som pomenovaný spravodajcom pre túto správu a preto je samozrejme, že sa tejto veci budem chcieť venovať. E, pani ministerka, myslím, že ste si stanovili veľmi pekné heslo e, svojho predsedníctva Union of Citizens, teda Únia občanov. A bolo by naozaj pekné, keby to Európa takto brala, že Únie, Úniou pre občanov. A v súčasnosti Únia potrebuje jednu vec a to zvýšenie dôvery v očiach verejnosti, akési oživenie alebo osvieženie. A e, Únia by mala dať najavo, že počúva svojich občanov, počúva ich hlas. A ja keď e, vidím, že celá tá problematika okolo biodiverzity a prírody je pre európskych občanov dôležitá, tak je to určite aj akési znamenie, pretože je viac než 350 tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnili na kampani Nature Alert a je to vec, ktorá signalizuje obrovský, signalizuje obrovský záujem ľudí a signalizuje to, že ľudia sú znepokojení a že žiadajú legislatívu v tejto oblasti. Moja prvá otázka preto je, ako zabezpečíte, aby signál tých desiatok tisíc až stoviek tisíc občanov bol zohľadnený. A mm, tiež by som chcel vedieť, aká je vaša vízia v tejto oblasti, pretože my máme pocit, že tam, kde e, sa európska e, legislatíva uplatňuje dobre, tak e, tam tie výsledky sú často naozaj mimoriadné. E, teda je, napríklad podstatné zlepšenie biodiverzity je už teraz pozorovateľné, ale v niektorých členských štátoch, teda to je ten problém, v niektorých členských štátoch tá implementácia e, troška pokrivkáva. Takže ja by som rád počul vašu víziu, váš názor a ešte jedna vec, vaše ambície, čo sa týka záverov rady, teda keď ste hovorili o tom hodnotení e, biodiverzity, e, k tomu dojde v decembri, tak ja by som chcela, aby ste možno poodhalili, poodhalili nejak prípravu týchto záverov, aby sme si vedeli predstaviť, akú úroveň ambícií v tejto oblasti máte. Každopádne ja si myslím, že Európsky parlament bude pre vás silným partnerom a osobne vám želám veľa úspechov. Thank you very much. And now for... Ďakujem za skupinu ALDE. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem pani ministerke Dišburg za veľmi jasnú, ambicioznú prezentáciu. Ja som presvedčený, že máme problém v našej oblasti politiky a paradox v tom, že tie najdôležitejšie rozhodnutia nerobíme my, ale minist- alebo ministri e, pre životné prostredie, ale iní. A vy ste si toho vedomá, takže chválim to, že ste zorganizovali túto spoločnú radu o financovaní uh, klimatickej politiky. To je obrovský krok vpred a naozaj sa teším na závery e, toh, tejto spoločnej rady. Ďakujem. Ale nie je to len v oblasti klímy, je to aj v iných oblastiach a ja sa zameriam svoju otázku práve na toto. Keď sa pozriete na obehovú ekonomiku a na tú diskusiu, ktorú sme viedli minulý týždeň v parlamente, nebol zastúpený komisár. Boli tu, pre túto oblasť boli tu dvaja komisári Timmerman a Katajnen, ktorí sú zodpovední za ekonomickú politiku. A ja si myslím, že to je veľmi pozitívny signál a keď sa pozrieme na správu McKenzieho, e, ktorá bola predstavená 25. júna, tak e, sa tam hovorí o obehovej ekonomike a prínosoch nie v miliardách, ale v triliónoch a, ale v biliónoch. A e, toto je obrovský projekt. Takže moja otázka je, chcete pripraviť spolu s radou ECOFIN stretnutie k obehovej ekonomike? Pretože myslím, že tie environmentálne prínosy sú vynikajúcim vedľajším efektom e, obehovej ekonomiky a to naozaj potrebujeme. A posledný bod e, sa týka biodiverzity. Videli sme správu o stave e, prírody a jedna vec je istá. Je to správa, že stále ešte nerobíme dosť. Takže úplne nesúhlasím s tou otázkou, ktorú položili vo Pelet, Myslím si, že by sme nemali oslabovať alebo otvárať e, smernicu o habitáte toto je jedna z najúspešnejších smerníc, akú máme v Európe a otázka je, čo musíme urobiť, aby sme zlepšili eh, stav prírody eh, viac, než robíme doteraz. A jeden z problémov v správe o stave prírode, jeden z problémov, ktorý správa identifikovala, je polnohospodárstvo. Predovšetkým intenzívne polnohospodárstvo je vnímané ako jedna z hlavných dôvodov, jeden z hlavných dôvodov eh, problémov a ohrozovania biodiverzity. A ten pôvodný návrh komisie bol výrazne oslabený radov aj parlamentom, takže moja otázka znie. Chystáte sa bojovať e, za e, zmenu polnohospodárskej politiky s ohľadom na biodiverzitu? A nakoniec, e, pán predseda, Súhlasí pani ministerka so mnou s tým, že by sme mali zmeniť súčasnú prax, že poľnohospodárske rozhodnutia padajú v rámci e-, polnohospodárskeho, poľnohospodárskeho sila alebo a že ja si myslím, že práve toto je jeden z tých dôvodov, prečo rozhodnutia, ktoré padajú v tomto úzkom polhospodárskom kruhu, potom neprispievajú k ochrane prírody. Ďakujem, Jan. A teraz Katarína Konečná. Také mne dovolte počať. Aj mne dovolte zaželať pani ministerke veľa úspechov, pretože to, čo tu e, predniesla, tie e, ciele sú veľmi ambiciozne. A keď e, Zabudneme na to, že vlastne v auguste sa v európskych inštitúciách nepracuje, teda sa nedá niečo veľa zorganizovať, tak je zostávajú len 4 mesiace na organizáciu, prípravu a my veríme, že to veľké finále bude potom v Paríži. Želáme veľa úspechov pani ministerke v práci a dúfame, že aspoň pri polovici priorít si budem môcť v decembri povedať, že boli splnené. Ja som sa chcela zamerať na národné stropy, pretože to hlasovanie v Európskom parlamente bude až na konci októbra. A ja sa chcem opýtať pani ministerky, ako vidíte ďalší postup, pokiaľ ide o rokovania a či už dnes rada pripravuje diskusiu a vlastné pozície, pokiaľ ide o národné emisné limity. Zároveň sa chcem opýtať na e, jednu tému, tá tu ešte nezaznela, ale patrí do našej kompetencie a to je e, ochrana a informovanosť spotrebiteľov. Je to veľmi závažná téma, pretože sa ukazuje, že spotrebitelia sú zavádzaní, čo môže mať aj negatívne dôsledky na zdravotný stav obyvateľov. Chcem sa spýtať, či máte v úmysle venovať sa počas predsedníctva aj tejto otázke. A ďalšia otázka, ktorá tu ešte nezaznela, oblasť, a síce vy vo vašom dokumente k predsedníctvu píšete, že sa budete usilovať e, prispieť k demokratickej diskusii o GMO. Toto je samozrejme veľká téma v parlamente a mňa zaujíma, aké je vaše stanovisko k tejto téme. Či skutočne chcete otvoriť e, túto diskusiu, pretože my túto diskusiu vo výbore aj s komisiou vedieme a zaujímal by nás váš názor. A posledná otázka. Ako sa staviate k dočasnej spolupráci? Vy ste povedali, že do Paríža pôjdete s ambicioznými e, cieľmi, ale my máme stále trošku nejasno v tom, kto bude zastupovať v Paríži Európsku úniu, kto bude viesť kľúčové rokovania. Ako teda vnímate túto spoluprácu medzi hlavnými aktérmi, ktorí budú v Paríži rozhodovať? My, vy by ste tam určite mali patriť eh, za predsedníctvo, ale eh, nevieme, ako to bude eh, a či to, čo potom príde potom z komisie a z rady, bude môcť byť zjednotené s nami. Ale to je dôležité na to, aby sme dosiahli tieto ciele. Ďakujem. Ďakujem a za zelených e, pán Pazikaut. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani ministerke za to, že prišla medzi nás. Samozrejme, musíte sa venovať mnohým témam, ktoré máte v programe. Bude to určite zaujímavé 6-mesačné obdobie rokovania o kvalite ovzdušia a pravdepodobne biodiverzita, kruhová ekonomika. Takže toto sú všetko veľmi dôležité témy a my sa e, tešíme na spoluprácu na týchto témach s luxemburským predsedníctvom. A samozrejme, veľká téma je Paríž na konci roka a k tomu smeruje moja otázka. Myslím si, že keď sa pozrieme len na situáciu, v ktorej je EÚ, tak môžeme povedať, že EÚ ponúka niečo, na stôl, ale určite e, budeme čeliť výzvam a ja sa pýtam na vašu stratégiu e, pred Parížom, ale aj potom v Paríži, či sme pripravení ponúknuť viac, ak to bude potrebné počas rokovania, lebo vieme, ako to prebieha počas rokovaní. E, niečo ponúknete, ale potom e, ľudia očakávajú ešte niečo viac a myslím, že chybou e, Kodane bolo, že Európa nebola pripravená rokovať flexibilne. Takže moja otázka je, ako plánujete prípravu na rokovania v Paríži, aby sme uh, Ehm, boli e, pripravení, máme závery rady a na teraz sa nemôžeme e, nikde e, pohnúť. A potom ešte tri body, kde by bolo potrebné, aby sa Európa pohla. V prvom rade záväzok Európy znížiť o 20 emisie a spotrebu do roku 2020. E, toto by mohla byť e, jedna cesta, ako by sme mohli e, niečo ponúknuť, pretože v istých oblastiach už dosahujeme viac. A po druhé, obdobie revízie. Budeme potrebovať pravdepodobne 5 rokov. E, Viem, že máme cieľ 2030, ale keďže teraz sa hovorí o 5 rokoch, e, moja otázka je, ako by sa mala k tomu postaviť Európa a po tretie, keď hovoríme o cieľoch do roka 2020 a my tu máme ten cieľ minus 60, vieme, že tento scenár e, je len v súlade s cieľom minus 2 stupne a obdobím 2050, ale tu hovoríme o obrovských eh, negatívnych emisiách a myslím si, že Európa teraz nie je vôbec pripravená eh, na to, ako sa postaviť eh, k otázke negatívnych emisí. Takže ako chcete rokovať v tejto oblasti, pretože tu Európa určite nie je v súlade s tým limitom minus 2 stupne. A chcem povedať, že sa veľmi teším na rokovania v Paríži. Ďakujem a za FDD pán Fronte. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani ministerka. Podľa mňa najdôležitejšími bodmi sú COP 21 eh, a práca na uh, uh, habitat a o vtákoch, ale o tom už hovorili mnohí kolegovia. Vašu prezentáciu považujem za veľmi jasnú a celistvú. Mm, ale chcel by som spomenúť jeden osobitný bod. Správa o prírode, prírode, ktorú nám eh, zaslala komisia, eh, vychádza naozaj z údajov, dôležitých údajov za posledné roky. Ale musíme spomenúť, že je tam rozdiel medzi kvantitou údajov pre eh, pozemné habitaty a morské Samotná komisia hovorí, že tie morské sú menej známe a že ich prieskum si vyžaduje ďalšie úsilie. Okrem toho, čo vieme, o moriach nie je pozitívne. Situácia v Balckom mori kritická, nechcem spomínať ani eh, stredozemné. Videli sme tu aj eh, správu o rybolove, kde hovorí komisia, že eh, sú tu na mieste veľké obavy, pokiaľ ide o stredozemné more 96 eh, percent eh, druhov eh, rýb vlastne už dosiahlo mieru maximálneho, teda hodného lovenia. Takže je, ale je ťažké vedieť, ako sa máme najsprávnejšie zachovať, pokiaľ nemáme presné vedecké údaje. Takže je treba e, tu naozaj vyvinúť veľké úsilie v oblasti výskumu, aby sme nazbierali potrebné presné e, údaje a mohli sa snažiť e, zlepšovať situáciu, v ktorej sa nachádzajú naše moria. Takže žiadam komisiu, aby sa snažila túto medzeru čo najrychlejšie zaplniť. Má vplyv na rôzne naše politiky. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Jal. Pani ministerka, vítajte na našom výbore. Máte pred sebou ťažkú úlohu a vždy, keď nová krajina predberie predsedníctvo na 6 mesiacov, príslušní ministri musia prísť pred parlamentné e, výbory a predstaviť úlohy na nasledujúce 6-mesačné obdobie. Nechcem na teraz vystúpiť proti vám alebo nejako vás uraziť, ale pokiaľ ide o tieto ciele, potravová reťaz, biodiverzita, ETS a tak ďalej, Parížská konferencia, klimatické zmeny toto je všetko len e, veľmi stručne spomenuté v dokumente, kde sa hovorí o prioritách e, na polročné obdobie. Vo Francúzsku, keď e, majú ľudia príliš ambiciózne ciele, hovoríme, že máte príliš veľké oči. Takže naozaj tu treba e, rozhodnosť, rozhodné e, kroky a e, je dôležité, aby tu bola nejaká zmena, ale na to nestačí vždy len 6 mesiacov. Treba pracovať v dlhodobom horizonte a nenastaviť si to len na tých 6 mesiacov. Myslím si, že by ste sa radšej mali obmedziť na tri priority a každý generál vie, že keď chce vyhrať, tak sa musí sústrediť na jeden alebo len niekoľko cieľov a neklásť si priveľké E, ciele a priveľa cieľov. Takže ja by som uvítal, keby ste boli odvážni a vybrali si len e, hlavné priority, ale to samozrejme nemusí nevyhnutne znamenať, že budete ignorovať ostatné témy. Napríklad vo Francúzsku a pokiaľ ide o znečistenie vzduchu, tak tie zdravotné náklady môžu predstavovať až 100 miliard eur. Ďakujem. A teraz dávam slovo predsedníctvu, aby e, zareagovalo na to, čo e, tu predostreli kolegovia. So first of all, thank you for the, the... V prvom rade ďakujem za vašu podporu, ktorú ste nám vyjadrili. Väčšinou som z vašich slov vyčítala práve toto, túto podporu z vašej strany pre výzvy, s ktorými sa chceme popasovať. Takže v prvom rade e, pán Belet. Všetky e, sektory námorný, e, vzdušný aj priemysel, všetci musia prispieť my e, zdieľame vaše e, obavy a chceme sa zaoberať e, sektorom reformy ETS. Ako niektorí ďalší ste hovorili aj o smernici Habitat, aj o smernici o vtáctve. To sú tie hlavné piliere našej stratégie ochrany prírody. A to, čo je najdôležitejšie, je, aby sa správne implementovali pretože nám e, zabezpečujú určitú istotu e, na, rovnakej, na rovnakom základe a ako už e, povedali z vás, tam, kde sa to správne aplikuje, vidíme naozaj aj veľmi dobré výsledky. Takže myslíme si, že by sme sa mali sústrediť na správnu implementáciu a hovoriť aj o politikách financovania. Toľko k vašim otázkám. Teraz otázky Matiasa Groteho, e, biodiverzita. Musím povedať, že ma veľmi teší e, tento e, list, ktorý bol skoncipovaný a určite sa budeme snažiť v našich záveroch skonštatovať čo tu momentálne máme. Vidíme, že tu môžeme zaznamenať e, naozaj veľké úspechy tam, kde sa správne smernice uplatňujú, je tam právna istota. A v tomto zmysle, myslím, sme rovnakého názoru. Druhá téma, ktorú ste spomenuli, sa týka čistého vzduchu. Budeme sa snažiť aj v tejto oblasti odblokovať e, e, túto, túto tému, aby sme sa dostali ďalej Diskusia na rade, ktorú sme naposledy viedli, eh, išla práve týmto smerom eh, urobiť ďalší krok smerom k eh, vyššej kvalite vzduchu. Pani Demesmaker, otázky o biodiverzite. K tomu som sa už vyjadrila, aj tu máme stanovisko predsedníctva, ktoré je veľmi jasné Takže ďakujem za vaše vyjadrenie a tešíme sa na spoluprácu s vami. Áno, je to únia občanov. Preto by sme sa mali zaoberať kvalitou. Mali by sme prepájať na základe tohto eh, obsahy našich diskusí, pretože ak sa nám nepodarí uspieť pri tejto výzve splňania našich eh, klimatických cieľov, biodiverzity, eh, kvality vzduchu, s kvalitou života, bude to ťažké pre mňa je veľmi dôležité prepojiť všetky tieto oblasti a vnímať ich ako jednu celistvú environmentálnu politiku, o ktorú sa Európa snaží. Pán Gerbrandy, myslím, že tu musím robiť určité upresnenia. Na neformálnom, na neformálnom stretnutí na rade aj na formálnom sa dvakrát diskutovalo o e, tomto súbore nástrojov. Potom o tom budú diskutovať osobitne ministri financií na neformálnej aj formálnej úrovni. Ale máte úplnú pravdu. Musíme zosúľadiť naše politiky Nemôžeme to oddelovať. Keď hovoríme o, o životnom prostredí, o poľnohospodárstve, musíme to vnímať ako jeden celok. Pani Konečná. Vy ste uh, položili určité otázky k zmenici inak. My zamýšľame začať pracovať tak, že budeme viesť bilaterálne diskusie s jednotlivými krajinami a skupinami v septembri. Našim úmyslom je čo najrychlejšie e, sa snažiť odblokovať e, situáciu. Potom ste položili otázku ku e, geneticky modifikovaným organizmom. Toto sú témy, ktorými sa budú zaoberať ministri zdravotníctva a poľnohospodárstva Takže ja by som to nechala na nich, aby e, potom odpovedali na tieto otázky. Teraz otázka Aikauta. E, Myslím si, že pozícia Európskej únie je ambiciozná. My tu máme e, minimálne 40 sme pripravení na dobrý mandát v septembri. Sme si vedomi dlhodobých cieľov. Je nám jasné, že chceme mať dynamickú dohodu na to je potrebné zvyšovať postupne naše ambície. Keď uvidíme, že ich dosiahneme, tak e, môžeme naozaj sa dopracovať k dobrému výsledku. Tu je dôležité mať jasné a dobre pochopiteľné ciele pre všetkých, sú potrebné dlhodobé ciele, aby ekonomické rozhodnutia e, priemysel mohol e, na základe nich e, príjmať. Morský habitat je súčasťou stratégie biodiverzity Budeme sa ním zaoberať, e, keď budeme diskutovať o e, teda midterm review. A myslím, že už je tu viacero riešení. Hnutí v oblasti klimatických zmien je dosť a Musíme hovoriť e, v prvom rade jasne k našim občanom a prepojiť jednotlivé priority. Hlavnou prioritou je zachovať kvalitu života našich občanov a zároveň prihliadať na to, že máme len jednu planétu, na ktorej žijeme, nemôžeme ju opustiť. Musíme na nej žiť Preto sa musíme opierať o ekológiu, ekonómiu a sociálne aspekty. To sú tie hlavné piliere udržateľnosti. Pre nás to teda znamená obzvlášť zachovať kvalitu života našich občanov. Dúfam, som týmto zodpovedala na väčšinu vašich otázok. Ďakujem za pozornosť a vašu podporu. Toto bolo prvé kolo. Teraz začneme s druhým, takže ešte na vás budú čakať ďalšie otázky. Musím pripomenúť, že eh, musíme dodržať eh, čas na to, aby sme začali neskôr eh, s hlasovaním, takže poprosím kolegov, aby sa obmedzili na 1,5 minúty, keď budú klásť svoje odpovede. Nech sa páči, Mišel. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, v prvom rade by som vám chcel úprimne zaželať veľa úspechov vo vašej funkcii. Naozaj vaša úloha je neľahká. V budúcich mesiacoch predstavili ste vaše priority. Komisia tiež začala verejné konzultácie. pokiaľ ide o smernicu Habitat a vtáci. Do konca roka by sa mala tiež dokončiť stratégia o biodiverzite. Mali by sme teda odpovedať aj na otázku týkajúcu sa e, poľnohospodárstva a škôd, ktoré spôsobujú vlky. Vlky od roku, vlky od roku 2009 už nie sú ohrozenými e, e, zvieratami. Ich populácia neustále narastá. aj v Alpskom regióne, aj v e, Atlantickom regióne už e, vlhk nie je ohrozený. Máme ten Bernský dohovor a smernicu o habitate, ktoré by sa mali dodržiavať. V rámci misie, ktorá mi bola vo Francúzsku zverená, som navštívil aj ďalšie krajiny a kladiem si otázku, či pastieri musia chrániť svoje stáda oviec, Eh, a akým spôsobom teda v Rumunsku eh, som, alebo v Polsku som videl, že ľudia ležia pod nejakým igelitom na lúke. Podmienky pre týchto ľudí sú naozaj veľmi zložité. Často napríklad celé stáda vlky zdecimujú a ľudia potom naviac ešte musia platiť eh, ďalšie peniaze, aby si kúpili nové stáda, sú psychicky vyčerpaní. Aby som vás chcel vyzvať k tomu, aby ste navštívili tieto miesta. Je tu aj nebezpečenstvo, že e, títo naozaj zúfali e, pastieri prerušia Tour de France. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste e, k nám prišli. E, chcel by som vás poprosiť o trošku viac detajlov, ak je to možné, e, k tým zložitým bodom na rade, kde to teda vyjaznie. A potom pokiaľ ide o luxemburské e, predsedníctvo, ktoré chce ozeleniť európsky semester, lepšie integrovať environmentálne témy do širšieho cyklu e, hospodárskeho riadenia. K tomu by som vám chcel položiť otázku, či mi môžete spomenúť nejaké konkrétne príklady toho, ako to chcete docieliť. Ďakujem pekne. A teraz pani Gerling. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem tiež položiť e, otázku e, k tej národnej e, smrti o emisiách. To asi neprekvapí, budem stručná. Nevieme, ako dopadne dnešné hlasovanie alebo hlasovanie na plene v októbri, ale my sme spolu o tomto diskutovali. Vieme, že na rade tu chýba pohyb a to je smutné Takže mohli by ste ma ubezpečiť, že po lete uh, budete diskutovať s pánom Timmermansom, ktorý vlastne kontroluje postup tejto smernice. Môžeme ubezpečiť, že s ním teda prehovoríte, aby sa naozaj zasadil za to, že sa táto eh, téma eh, posunie ďalej a že ju nestiahne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Berder. A, pardon, pán Torbert. Ďakujem, ja sa stále snažím zmiasť pána predsedu a aj sa mi to darí. Mám veľmi špecifickú otázku. E, v 54. E, počas veľkých e, potôb sa zničili veľké časti e, e, habitatu kormoránu a e, Holandsko sa rozhodlo chrániť zákonom kormoránov. A čo sa stalo potom? Od 86. roku sa tieto vtáky veľmi rozmnožili. Máte ich veľmi veľa vo Švédsku, v Dánsku v Nemecku, v Polsku, v balských štátoch, možno aj v Kaliningrade, aj keď Rusi o tom nič nevedia. A máme ich vo Fínsku. Ministri väčšinou e, nič s tým nerobia. E, bolo by to nepopulárne rozhodnutie. Takže to je jedno z nepopulárnych rozhodnutí, e, ktoré by ste mali urobiť vy a ja vás poprosím, aby ste k tomu e, zasa zaujali stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Šajer Pirik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja e, hľadím na pani ministerku a dúfam, že máme pred sebou dobrý pol rok a moja otázka tiež súvisí s Holandskom Ide o dve záležitosti. V prvom rade tá e, obežná ekonomika, to obehové hospodárstvo je veľmi dôležité, ale takisto je veľmi dôležité pre polnohospodárstvo. Ste pripravená skúmať, ako e, vieme spolu dosiahnuť ciele prostredníctvom legislatívy, ale teda osobitne e, prostredníctvom naradení na ochranu ovzdušia vôd a pôd. A, tie, a druhá otázka tiež súvisí s Eh, obehovou ekonomikou, ide o minerálové koncentráty. O tomto hovoríme už 30 rokov v Holandsku, aj tu je treba eh, situáciu regulovať legislatíva. Tretia vec mojej strany, Natura 2000 eh, a smernica o mm, týchto habitatoch, o biotopoch. Toto je veľmi pozitívne vnímaná vec, ale aj tu sú problematické záležitosti a ja chcem vám tiež e, v podstate priblíži, alebo teda chcel by som sa spýtať, ako, ako komunikovať o Eh, problémoch, lebo my ideme po vás ako predsedníctvo, takže aj tu sú veci, ktoré nevyšli a kolega o tom hovoril, eh, napríklad premnoženie kormoránov. Eh, polnohospodári sa starajú o pôdu, 100 rokov sa o ňu starajú a zrazu kvôli nejakému zákonu musia odtiaľ odísť a prenechať o prírode. Jednoducho nie je možné, aby sme mali len kvetinky a trávičku, ale produkcia potraviny pre Európu tiež dôležitá. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Parňo. Madame la présidente, madame la ministre, merci, merci et félicitations pour le... Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Ďakujem mnohokrát za vaše vyjadrenie a ďakujem aj za vašu pripravenosť, ochotu splniť tie politické ciele, o ktorých ste hovorili. Určite sa to prejaví už budúci týždeň na tej eh, neformálnej ministerskej schôdzi, kde budem mať tú časť eh, čest zastupovať nášho ministra. A pokiaľ ide o to financovanie, myslím si, že to bude takým skutočne kľúčovým bodom v tom našom rokovaní v Paríži. Dôležité bude prispieť tiež novými finančnými mechanizmami, teda hovoriť o novom financovaní, napríklad pri znižovaní emisí uhlíka, tak aby tie riešenia skutočne prispeli k zlepšeniu životného prostredia. Ďalej sa bude hovoriť o tom, aby časť finančných transakcií bola venovaná na environmentálne účely. Máme tu Junckerov plán a strategické investície, medzi ktorými by tiež mali byť e, investície do životného prostredia a týkať by sa to malo aj obmedzenia emisí z námornej leteckej dopravy. Posilnenie zelených fondov, to je, to je e, celé spektrum veľmi zaujímavých e, finančných mechanizmov, ktoré máme k dispozícii. A ja by som sa vás teraz chcel konkrétne spýtať, aké sú vaše priority, vaše priority pre tieto nové finančné mechanizmy. Teda čo by ste chceli v tej nadchádzajúcej diskusii podporiť. No a následne sa chcem eh, ešte venovať otázke glyfosátu, čo je hnojivo, ktoré sa používa v množstve verejných parkov a luxemburská vláda schválila zákon, ktorý tento produkt, túto látku od roku 2016 vo verejných parkoch zakazuje. Ja si myslím, že by bolo dobré aj v rámci ozeleňovania e, európskeho hospodárstva rokovať o tomto na celoeurópskej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda teraz pani Hoken. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem prišli, pani ministerka. Vkladáme veľké očakávania do luxemburského predsedníctva Natura 2000 je veľmi dôležitou smernicou, pretože vďaka nej sa Európa spopularizovala v mnohých krajinách. Máme zavedenú ochranu biodiverzity a vtákov a smernica Natura 2000 je jednou z, zo smerníc, ktorá prináša najväčší počet, teda do smernice, ktorá prináša najväčší počet sťažností v petičnom výbore. Je to, a to, to ukazuje, že občania chcú, aby sa plnili e, ustanovenia tejto smernice. Čiže my by sme boli radi, aby sa neoslabila e, táto smernica a dúfame, že vy, pani ministerka a rada, si e, vypočujete hlas týchto občanov a um, budete bojovať proti tomu, aby komisia brala ochranu životného prostredia ako nejakú podružnú vec. A e, pán Timmermans hovoril o otázke plastových tašiek a bol veľmi, veľmi nahnevaný a, e, a povedal, že tým sa budú zaoberať členské štáty. A ja dúfam, že e, vy uznáte, že by sme nemali tieto smernice otvárať, ale že budeme musieť podporovať ich, v prvom rade ich implementáciu. Pán Pediči. Eh, Ďakujem. Prednedávno sme v parlamente prijali správu z vlastnej iniciatívy o obehovom hospodárstve, z ktorej jasne vyplýva, že aktuálny eh, model hospodárskeho rastu nefunguje a silne ohrozuje zdravie občanové životné prostredie Očakávame, e, že mm, to bude príležitosť, aby sa skončila takáto absurdita podpory e, e, nelimitovaného rastu s limitovaným objemom zdrojov. Potrebujeme tu mať naozaj rovnováhu. V programe luxemburského predsedníctva tu vidíme, precho, že prechod k obehovému hospodárstvu predstavuje pre vás prioritu, to nás veľmi teší, ale pýtam sa, koľko členských štátov sa naozaj chce e, zainteresovať e, a popracovať na tomto modele, pretože ak e, máme byť vážni, nie je tu priestor pre priemysel vychádzajúci z tradičných, napríklad fosílnych zdrojov energie a sú to práve oni, sú to lobbysti, ktorí majú veľmi silnú pozíciu. Vieme, ako sú prepojení na vlády niektorých členských štátov, ako ovplyvňujú každý typ rozhodnutí členských štátov. Preto sa e, chcem spýtať jednoducho, vaše predsedníctvo e, sa zamýšľa naozaj e, vážne zaobrať touto témou. Máte úmysel bojovať proti lobby, ropnej lobby alebo nie? Ďakujem a teraz pán Florenc. Vážená pani ministerka, vy ste už moja 25. predsednička rady ktorú som zažil. Dúfam, že vy ako e, žena budete mať viac síly a schopnosti sa presadiť pri implementácii európskych pravidel než vaši mužskí kolegovia, pretože je to skutočne do nebe volajúce. Ja vás prosím, aby ste boli naozaj veľmi, veľmi tvrdá. Teraz e, jedno slovo k francúzskému kolegovi, ktorý sedí hneď predo mňou, pokiaľ ide o vlkov. 15. septembra sa bude konať Veľká európska konferencia o vlkoch tu v parlamente. Ja vás všetkých prosím, aby ste sa zúčastnili, pretože len v prípade, ak my budeme mať jasný postoj voči Rade a komisii, tak môžeme niečo ovplyvniť. Ďakujem mnohokrát. Ja ďakujem vám. A teraz pán Branen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám dve, otos, do dve otázky. Myslím veci, o ktorých sme ešte nehovorili. V prvom rade zachytávanie, ukladanie uhlíka, po druhé e, biomasa z dreva. Takže najprv k tomu zachytávaniu, ukladaniu uhlíka. Z technologického hľadiska Európa zaostáva v tejto technológii. Je to technológia, ktorá podľa mnohých z nás je nevyhnutná v boji proti klimatickým zmenám a hoci na úrovni európskych členských štátov sú rôzne názory eh, na túto problematiku, ja by som, mňa by zaujímal názor Luxemburska na zachytávanie a ukladanie uhlíka. Teda je váš eh, postoj pozitívny? Chceli by ste túto, eh, túto technológiu podporovať? A ak tak, án, ak tak ako počas vášho 6-mesačného predsedníctva? Druhá otázka sa týka biomasy, drevnej biomasy. Teda v Európe sú plány na masívne zvýšenie spalovania dreva, osobitne e, v podobe peliet dovážaných zo Severnej Ameriky a to na výrobu elektrické energie. A toto sa bude diať e, skutočne masovo. A mne celkom nie je jasné, ako individuálnemu členovi poslancovi parlamentu, či to bude dobré alebo zlé, pretože vedecké e, vedecké závery hovoria aj v prospech a v neprospech a ja sa chcem spýtať, či, je, či sa predsedníctvo bude zaoberať počas svojho pol roka nejakou teda to otázkou plánovaného masívneho využívania e, drevenej biomasy na výrobu elektriny v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán Brennan. Posledná žiadosť o slovo pani Hevy. Eh, ďakujem, pán eh, predseda, ďakujem, pani ministerka. Chcela som sa spýtať niečo k návrhu revízie nariadenia 1929 o obchodovaní s geneticky modifikovanými eh, organizmami, ale teda položím ju vaš, eh, vašim kolegom popoludní. A chcem sa teraz spýtať niečo iné. Kolega Párňo eh, už položil podobnú otázku je pravdou, že Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny eh, chce predstaviť eh, výsledky eh, výskumu, v ktorej glyfozato sa bude definovať ako karcinogénna látka. V niektorých členských štátoch už je táto látka zakázaná, v iných sa neustále využíva. V mojom regióne v Lombardii sa využíva naozaj v silnej miere. A potom mám otázku k monitoringu e, tohto herbicídu. E, tento e, napríklad sa kontroly robia v Lombardii, ale nie vo zvyšku Talianska, v iných regiónoch. Takže sú tu naozaj aj nedostatky v monitorovaní. Má to potom vplyv na zdravie občanov aj na životné prostredie a údaje okolo tejto látky sú naozaj znepokojujúce a zintenzívňovanie poľnohospodárstva, používanie e, pesticídov a hnojív predstavuje e, jedno z najväčších rizik pre biodiverzitu. Takže vo svetle tohto chcete nejako e, konať aj pokiaľ ide o stratégiu pre biodiverzitu? Budete tento aspekt zohľadňovať? A a ešte jedna otázka, pani Dali. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pani ministerka, budem hovoriť po malcky. by som sa chcela zamerať na implementáciu politického rámca Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia a silnej potreby na znižovanie znečistenia vzduchu, teda aj kvalita ovzdušia, aj celková politika ochrany životného prostredia. Vážená pani ministerka, vy ste to spomenuli, hovorili ste o tom, že veľkým podielom sa podielajú na znečisťovanie ovzdušia v Európe emisie z nákladných vozidiel a dodávok a to preto, lebo obsahujú tak oxidy dusíka, ako aj, ako aj prachové častice. Dochádza však aj k zvyšovaniu obsahu metánu, čo, ktorý samozrejme zhoršuje E, skleníkový efekt. V súčasnosti Európa má 6 smerníc, e, smerníc o, e, o o nákladných vozidlách a dodávkach a momentálne sa plánuje ďalšia úroveň, teda euro 5 a euro 6. A, a chcela by som sa spýtať na podrobnosti, respektíve vami očakávané výsledky, ktoré chcete, aby sa dostavili z hľadiska kvality ovzdušia ku koncu vášho predsedníctva. Tiež sa chcem spýtať eh, k tej smernici Euro 5, Euro 6, Euro 5, Euro 6. Aké je vaše stanovisko k delegovaným aktom, pokiaľ ide o tie najzákladnejšie veci, teda napríklad testovanie emisí vo vozidlách, teda keď, eh, keď dôjde k rokovaniam, tak eh, eh, do akej miery budete zohľadňovať stanovisko parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz, vážená pani ministerka, máme naozaj veľký blok otázok. Aj by som vám chcel dať slovo, aby ste mohli odpovedať. No, musím vás žiaľ obmedziť na 10 minút, pretože potom my musíme pristúpiť k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si poznamenala to, čo hovoril pán Dantan, takisto to, čo spomenul pán Torvalds. No, ozeleňovanie a európsky semester pre mňa je dôležité hovoriť o škodlivých dotáciách a politike prispôsobovania. Ak si to pozriete, tak e, veľké množstvo peňazí ide nielen do podpory fosílnych palív, ale aj do škodlivých postupov v polnohospodárstve. A my rokujeme s komisiou a snažíme sa e, o týchto veciach kvalitne diskutovať, pretože e, ak nemáme financie, nemôžeme vyvinúť správny tlak. Teraz pani Schreier Áno, obehov a obehové hospodárstvo je pre nás veľmi dôležitá vec a nákladov efektívne hospodárstvo by malo byť kľúčom e, k, k, k konkurencieschopnému štátu alebo ekonomika. Z tohto dôvodu moja odpoveď na otázku pána Pedičínyho je taká, že potrebujeme rovnováhu, ale zároveň vidíme, že sú obrovské výhody a prínosy v obehovom hospodárstve. My sme boli jedným z, jedným z 11 členských štátov, ktorý minulý rok podpísal list komisii, že by sme nemali tento balík o odpadoch eh, rušiť a že by sme ehm, sa mali snažiť eh, riešiť to, čo eh, navrhol vtedajší komisár Potočník. Keď o tom rokovala rada v minulom septembri, tak 23 členských štátov bolo, bol, boli, bolo za obeho hospodárstva, za e, dobré nakladanie s odpadmi a ponechanie produktov v obehovom cykle v hospodárstve. Takže pre nás je to veľmi dôležitá vec a my začneme pracovať čo najskôr, respektíve hneď ako bude predložený nový návrh. Pán Parňo, spravodajca, pre COP21 v Paríži. Vy ste položili niekoľko otázok týkajúcich sa financovania, čo je pre nás samozrejme kľúčová záležitosť. My by sme radi zriadili akúsi schránku s nástrojmi a radi by sme získali možnosť čo najširšieho využívania finančných mechanizmov a tu možno zapojiť investície, dane, zelené investície, poistky a tak ďalej. Čiže máme množstvo, máme, máme množstvo potenciálnych zdrojov, ak všetky by sa dostali do jedného do jedného šuflíka s náradím, teda do toho toolboxu, tak by sme mohli ukázať eh, pred Parížom, že nemáme len jeden nástroj, klimatický fond, ale že ich máme pomerne veľa a môžeme urobiť e, veľa vecí. No a radi by sme tiež ukázali, že hovoríme o asi 1 miliarde ročne do roku 2020 a mm, takisto toto môže hrať dôležitú úlohu. A teraz glyfosátu, na toto, sa pýtali, na toto ste sa pýtali dvaja, spadá to do pôsobnosti ministra pre polnohospodárstvo, ale je to veľká výzva. My budeme musieť spolupracovať na národnej úrovni a budeme musieť, na národných úrovniach a budeme musieť e, to, e, e, to myslenie zjednotiť, aby proste sa premietol ten systém silového, teda tých síl. No, pani Auken, ja s vami súhlasím a ďakujem za podporu, vašu podporu v tejto otázke. A ďakujem tiež e, pánovi Florencovi za jeho príspevok e, o, to, o implementácii. To je naozaj kľúčová, kľúčový aspekt. A my sa pokúsime popri implementácii samozrejme zohľadňovať a financovanie, teda tematizovať túto otázku pán Brennan. CCSS nie je počas nášho predsedníctva prioritou a sú s tým zviazané určité rizika. V Luxembursku konkrétne legislatíva reštriktívna. Dnes bude akurát zasadnutie generálneho riaditeľa pre energetiku a klímu a my e, budeme hovoriť najmä o e, zosúľadovaní politík, Potrebujeme hovoriť o tom, že potrebujeme nájsť udržateľný prístup eh, z hľadiska klimatických zmien. Pani Eleona, Eleonora Evi, myslím, že monitorovanie glyfos, glyfozátu, tak ako som povedala, tam je, tá, tam, je, tam je veľmi dôležitá spolupráca a my čakáme na výsledok štúdie. My nemusíme hovoriť len o glyfosáte, ale aj o Eh, využívaní pesticídov ako takých. Pani dali kvalita vzduchu, kvalita ovzdušia a klíma. Áno, snažíme sa robiť maximum a sme schopní a ochotní koordinovať svoje stanovisko s parlamentom, aby sme dosiahli politickú dohodu. Vieme, že to bude ťažké, bude ťažké tú politickú dohodu pretlačiť, ale urobíme maximum preto, aby sme zašli čo najďalej. A myslím, že som zabudla ešte na pani Girling. Chcela som povedať, že ja som nedávno sa rozprávala s generálnym tajomníkom a poznamenala som si, že som sa len rozprávala o vašej otázke. Takže rozprávala som sa s generálnym tajomníkom, bavili sme sa aj o, tej, o tom vašom probléme, o tom, čo ste spomínali. Takže sme si istí, že urobíme maximum, aby sme pokročili vo v otázke kvality ovzdušia. Euro, teda smernicách Euro 5, Euro 6. Did I, uh, I uh, Thank you very much for your... Ďakujem, pani ministerka, za odpovede a myslím, že teraz môžeme uzavrieť prvú časť nášho stretnutia. Poč- poďakujeme ministerke životného prostredia Luxemburska za túto veľmi užitočnú diskusiu a za možnosť položiť otázky a ďakujeme za vaše odpovede. Teraz prerušíme zasadnutie asi na minútu a začneme potom e, správou.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 Okay, it is uh, time to start with a vote, but before voting... Ehm, budeme hlasovať, ale ešte predtým mám jeden oznám. Martin Fuchs odíde od sekretariátu Envy a pripoj sa k sekretariátu Trang. Chcem ho, mu poďakovať za podporu, za prácu a, a musím mu povedať veľa šťastia v novej práci. We can uh, start with item 5 in our agenda. Teraz môžeme prejsť na bod 5 nášho programu a to je hlasovanie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o obmedzení emisí istých e, polutantov e, v spalovacích zariadeniach. Môžeme začať e, elektronickým hlasovaním. Hlasovanie je otvorené. Have you voted? Okay, the vote is closed. Dobre, hlasovanie je uzavreté. Prijaté. A teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu nášho programu a to je hlasovanie o smernice NEC. The rapporteur for the medium combustion plant, Mr. Chcem zablahoželať spravodajcovi pánovi Gžibovi. Môžeme začať hlasovať. A môžeme začať hlasovať. The next report, the report of uh, Madame Gerling. V ďalšej správe, správe pani uh, Julie Gerling. Môžeme teda začať hlasovať uh, k pozmenujúcemu návrhu 14a uh, výboru AGRI. Kto je za? Kto je proti? Astenuti? Zdržali sa prijaté. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Je mi ľúto. Začíname dobre. Pozmaňovací navrh pravdepodobne tam bol e, aj nejaký rozdiel pri e, pretlmočení. Takže pozmeňovací návrh číslo 126. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme teraz o pozmeňujúcom návrhu 5, e, týkajúci sa teda e, kompromisu 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh ITRE 9, rovnaký zo 128 a 129, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hlasujeme teraz o kompromise 4a. Pardon, 4. Mám tu chybu v mojom hlasovacom zozname, hovorí pán predseda. Ospravedlňujem sa kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Za, uh, kontrolujeme si to elektronicky. <clears throat> Hlasovali ste všetci? Adottato. Cade il compromesso. Kompromis 22. A teraz kompromis 4a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Teraz hlasujeme o pozmaňovacom návrhu 155 kolegov iCloud a ostatní. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o kompromise 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Hlasujeme o kompromise 19. E, Kto je za? pros, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie je ukončené. Príjma sa. Teraz musíme hlasovať o kompromise 21. Každému dám čas, aby si to e, pohľadal, pretože robíme veľký skok v hlasovacom zozname týmto, takže kompromis 21. Compromesso 21. Chi è a favore? Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa, ale skontrolujme si to ešte. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie ukončené. Príjma sa. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu ITRE 18. 12, e, pardon. Takže si návrh ITRE 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16 spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme teraz o 183. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 184. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ak chcete skontrolovať, môžeme. Máme tu jeden hlas za EPP viac. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Teraz Agri 24, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz 186, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz hlasujeme o návrhu ITRE. Dobbiamo votare l'emendamento 187, keďže kompromis 22 nebol prijatý. Takže pozmeňovací návrh 187 teraz. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu ITRE 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme o kompromise 1. Kto je za? Kompromis 1. Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz 209 kolegyne Piety Kajnen. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 212 kolegyne Konečnej. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz hlasujeme o návrhu 215, pretože kompromis 22 nebol prijatý. Takže 215 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Pozmujúci návrh 20, identický z 213, 214, 20. Kto je za, proti? Zdržali sa, prijatí. Teraz 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 216, to je za. Proti, zdržali sa zamietnutí, Pozmeňujúci návrh ITRE 16, kto je za. Proti, zdržali sa zamietnutý. ITRE 217 za. Proti, zdržali sa zamietnutý. 217, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmáci návrh 232, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. ITRE 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňte návrh 222. E, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz 22, 218, identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 219, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúce návrhy 220 a 221 sú identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz návrh 23 správodajcu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme teraz o pozmeňujúcom návrhu ITRE 18. Kto je za? ITRE 18. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 228 kolegyň BD a Federley. E, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 229 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 230 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Teraz 231. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Hlasujeme teraz o kompromise 15. Kompromis 15, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 7, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz pozmejúci návrh 251 kolegov Kaputo a Downs. To je za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 252. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 254. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 257, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz identické návrhy 261 i 320. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 259 za, proti, zdržali sa e, zamietnutí. 260 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 262, 263 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 teraz. Kto je za kompromis 5? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňovací návrh 269 kolegyne Konečnej. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 270 a 271, 272, 273, i 321 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 274. Kolegie, kolegyne Višnevskej. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 270 Peťka za, proti, zdržali sa, prijatá. ITRE 22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 276, 277 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. 278. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 279 za. Proti? Zdržali sa zamietnutá. Teraz hlasujeme o kompromise 3. Kto je za kompromis 3? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Teraz hlasujeme o kompromise 16. Kto je za, proti? zdržali sa, prijatí. 293, a 294, identické teraz, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz Agri 31, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Musíme teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 297. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 298 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Teraz identické 299, 301 302. Kto je za? proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali ste všetci, hlasovanie ukončené, zamieta sa. O jeden hlas. Teraz e, eh, 300 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 305. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmaňovacom návrhu Agri 33. Kto je za? proti, zdržali sa, to musíme skontrolovať. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 14 teraz, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz hlasujeme o kompromise 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz hlasujeme o kompromise číslo 6. Kto je za? Hlasujeme o Agri 36. Kto je za Agri 36? Kto je proti? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz 348 za, proti, zdržali sa prijatá, 350 teraz za, zdržali sa zamietnuté. 352, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 32 teraz. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Teraz identické návrhy 358 a Agri 38. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13. Za, proti, zdržali sa prijaté. 46 spravodajcov za, proti, zdržali sa, prijaté. 362 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 363 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 364, 365, 366 sú identické aj s ITRE 34. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. ITRE 35. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 6, e, identický. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 7, spravodajcu proti, e, zdržali sa prijaté. Agri 18 za, proti, <coughs> zdržali sa prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa prijaté 9 za. Konto, chi si astiene a Proti zdržali sa prijaté. Teraz jedenáctka spravodajcu, kto je za. Proti zdržali sa prijaté. 134 za. Proti zdržali sa zamietnutá. 100 136 za. Kto je za 136? Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie je ukončené. Príjma sa poprosím socialistov, aby zdvíhali e, lepšie ruky. Teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 137. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 367. Kolega, kolegu Gříba. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 360, 72, eh, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. 373 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz hlasujeme o 412 Kto je za 412? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutá. 413 za. Proti zdržali sa zamietnutá. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 414 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 415 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 405 agri, e, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 417 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 418 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 419 za, proti, zdržali sa zamietnutá. I 41 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 420 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 427 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 428 a 429 sú identické. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietajú sa. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Ospravedlňujem sa, je to prijaté. 430 a 4, 431 e, za, proti zdržali sa prijaté. 432 teraz za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 433, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 434 teraz za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 435 a 436 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Keďže kompromis 23 nebol prijatý, hlasujeme o 437 a 441. Kto je za? Proti? Ako hlasovali socialisti? Nikto z vás nezdvíhal ruku. Skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 438 a 439, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. ITRE 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 440 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 442, 443 identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. 444 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 445 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 446 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 447 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 448, 449 sú identické za, proti, zdržali sa zamiet, e, prijaté. 451 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 452, 453, 454 sú identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. 400 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 458 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 459 59 e, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 460 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 461 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 464 až 465 identické za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmací návrh 470. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 471 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 474 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasujeme o 472 a 473 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 475 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 476, 477 a 478 za, e, za proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12. Za, proti, zdržali sa prijatí. Poznávací návrh 483 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 484 kolegov Florenca za, proti, zdržali sa prijaté 485 za, proti, zdržali sa prijaté. 486 za, proti, zdržali sa zamietnuté 487 za, proti, zdržali sa zamietnuté 488 za, proti, zdržali sa zamietnuté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 Prijaté. 493 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 494 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 50 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 501 a 502, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 517. Gizeke a Peter Jar. 517 za. Proti zamietnuté. 518 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 519 i 343 sú identické za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Votiamo adesso. Hlasujeme teraz o pozmeňujúcom navrhu 520, eh, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 521 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 56, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz Agri 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chiamo adesso l'emendamento 58. Teraz 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to. Avete votato tutti? Il voto... Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz ITRE 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 60. Sedmička teraz za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 63, e, 64, tie sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 65, e, za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz 66 a Agri 4, za, proti, 66 za Agri 5, tie sú identické za, proti, zdržali sa, prijaté. Avete votato tutti? Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Teraz pozmačí návrh Agri 3. Za. proti, zdržali sa, zamietnuté. Votiamo adesso l'emendamento. A teraz prejdeme na ITRE 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz musíme hlasovať o 78. Za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Teraz o Agri 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmejúci návrh 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí essendo stato adottato l'emendamento 89 eh... a teraz, oh, keďže 89 bola prijatá, 85 tiež teraz ideme na 92A. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Andiamo avanti, abbiamo verificato che tutti gli... Poďme teda ďalej. Skontrolovali sme si všetky pozmenujúce návrhy a teraz budeme hlasovať o 101. Dans, Caputo, Brannen, Julainen, Pok, za. Kto je proti? Musíme si to skontrolovať. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Hlasovali ste všetci, hlasovanie je skončené a návrh je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o 108. 108. 108. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Návrh prešiel. 112 za, proti, zdržali sa, návrh prešiel. 109 a 110 za, proti, zamietnutý. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz pozmenujúci návrh 114 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Sto, sedemnáctka za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 118 za, proti, zdržali sa, musíme to skontrolovať. Avete votato tutti? Si ste hlasovali? Hlasovanie ukončené. A pozmejúci návrh je odmietnutý. Agri 12. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 8 za, proti, zdržali sa prešiel.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 rezolúcia. Hlasujte. Všetci ste hlasovali? Il voto è chiuso. Hlasovanie je ukončené a schválené. Ďakujem. Alla relatrice. Now we have to vote. Želám spravodajcovi. A teraz posledná správa na dnes. If Ste pripravení, môžeme začať posledným hlasovaním. Pôjde o správu k stratégii EÚ pre regióny Jadranského a Jonského mora a správodajcom je pána Fronte. A prvý kompromis, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Návrh prešiel. Teraz 11 e, za, proti, kto sa zdržal, prešiel. E, deviatka za, proti, kto sa zdržal, prešiel. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa, návrh prešiel. 13 za, proti, zdržali sa, návrh prešiel. 14 za, proti, zdržali sa, prešiel. 15 za, proti, zdržali sa, prešiel. 16 za, proti, zdržali sa, prešiel. 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa, prešiel. Teraz 20, e, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 24, kto je za, kto sa zdržal, prešiel. 25, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prešiel. 26, za, proti, zdržali sa, prešiel. 28 za, proti, zdržali sa, prešiel. 29 za, proti, zdržali sa, prešiel. 30 za, zdrž, proti, zdržali sa, prešiel. 31 za, proti. Skontrolujeme to. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ci ste hlasovali, hlasovanie je uzavreté a návrh neprešiel. Teraz budeme hlasovať k 34. Za, proti, zdržali sa, prešiel. Ďalej. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prešiel. Pozmeňujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 47 za, proti, zdržali sa, Nie som si istý. Ešte raz, kto sú za, proti, držali sa, prešiel. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prešiel. Teraz budeme hlasovať o 58. za, proti, zdržali sa. Mm, elektronicky to preveríme. Všetci ste hlasovali? Hlasovanie je uzavreté. Návrh prešiel. 59 e, za, proti, zdržali sa, prešiel. 60 za, proti, zdržali sa, preši. ne, zamietnutý, pardon. 61 za, proti, zdržali sa, prešiel. 62 za, proti, zdržali sa, schválený. 63 za, proti, zdržali sa, prijatý. 64 za,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 Pozmejúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. A v tomto bode budeme hlasovať o pozmenujúcom stanovisku. Hlasujte. Všetci ste hlasovali. Hlasovanie uzatváram. Stanovisko bolo prijaté. Takže ďakujem pánovi kolegovi Afrontemu. To znamená, že sme ukončili hlasovanie a teraz si dáme dvojminútovú prestávku a potom budeme pokračovať e, v rokovaní, keď nás opustia tí, ktorí nemajú záujem o ďalšiu, ďalší bod programu. Dear colleagues. Vážení kolegovia, Dear uh, Kolegovia, môžeme prejsť na bod 9 nášho programu a to je diskusia o e, návrhu stanoviska k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 a začneme tým, že dáme slovo komisii aby nám povedala svoje stanovisko k návrhu nášho stanoviska. Takže dávam slovo Françoisovi Kazánovi a, alebo Vidovi Klárkovi. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. My sme za e, my sme tu za generálne riaditeľstvo e, zdravie a bezpečnosť potravín. Ide tu o program asi 62 miliónov a na potraviny a sumu, ktorá sa týka potom krmovín. A pokiaľ ide o tie záväzky nemáme nejaký konkrétny problém. Pokiaľ ide o platobné kredity za 2014 sme nemali nejaký problém s, probl- s programom eh, verejného zdravia a neočakávame problém ani v tomto roku. A pokiaľ ide o program potraviny a krmoviny, eh, tam je jedno, jedna výplata, ktorá nemohla prebehnúť koncom roka 2014, len čiastočne, a potom došlo k platbe na začiatku 2015. Nej očakávame špecifické problémy koncom tohto roka a tá suma, ktorá bola vyčlenená na 2016, by tiež mala byť dostatočná. Generálne riaditeľstvo je zodpovedné aj za Eh, decentralizované agentúry. Máme 5 agentúr, jedna, ktorá je eh, CPVO, ktorá je celkom eh, financovaná, potom EMA čiastočne a EK. A potom máme dve, ktoré sú úplne financované z EU, to je EFSA a ECDC a tie, pokiaľ ide o personál týchto tieto, týchto agentúr. Vychádzame z komunikácie e, z júla 2013. Pokiaľ ide o biocidné aktivity EK, e, tu je iná e, suma a iné obsadenie Očakáva sa, že v roku 2016 to bude nižšie, bude tu revidovaná suma dotácie a takisto bude revidované obsadenie. Pokiaľ ide o, o projekty a akcie, tak správa bola zaslaná parlamentu, pracovný dokument 4, z 3. júna 2015 a tu sú všetky údaje, ktoré sa týkajú pilotných projektov. Nemáme nejaké pripomienky k stanovisku. Oui, merci. Donc je, je suis François Casanage. Ja som François Desornage. A zastupujem Eh, generálne riaditeľstvo pre životné prostredie a klimatické akcie. Eh, my máme program, ktorý sa týka týchto dvoch eh, DG. Jedna štvrtina DG Climate a tri štvrtiny pre životné prostredie. A my sme navýšili záväzky na 6,4 To by nám malo uľahčiť pokrytie nových záväzkov a projekty. Ako viete, tak e, istá časť programu e, bola zverená výkonnej agentúre, tam má na starosti všetky nové projekty a generálne riaditeľstvo pre životné prostredie zostáva um, riadiacou zložkou tých uh, predchádzajúcich dobre známych projektov. Um, máme potom a Európsku agentúru pre životné prostredie, kde sú tak isto návrhy, tie sa dostali tiež do oznámenia komisie a potom máme ešte jednu položku. Tá e, sa týka viacstranných zmluv a medzinárodných dohôd. Požiadali sme o zvýšenie tejto e, časti. Tu majú byť nové príspevky, týkajú sa e, protokolu CITES, zmluvy z Nagoje a to preto, že Európska únia sa stala súčasťou nového dohovoru o pohraničných vodách. Toto je pomerne citlivá rozpočtová položka, pretože fondy sa odvíjajú od výmeného kurzu medzi eurom a dolárom. Platíme veľa v dolároch a Koreper to zredukoval, alebo presnejšie rada zredukovala e, túto položku oproti pôvodnému návrhu, takže tu máme isté obavy. Pokiaľ ide o riadenie platieb, e, sme trošku optimistickejší oproti predchádzajúcemu roku a takisto časti na rok 2015 podľa nás umožňujú, aby od roku 2016 sme mali uspokojivú situáciu, pokiaľ ide o žiadosti o financovanie a platby. A to je aj vďaka to tomu, že sme doteraz nedostali žiadosti od všetkých príjemcov. Ehm, možno to príjemcovia odložia na koniec roku alebo na začiatok budúceho roka. Takže tá situácia v oblasti pladie by mala byť predsa len niečo lepšia než v predchádzajúcom roku. Ďakujem. A v tejto chvíli tu máme aj správodajcu a e, takisto sa vyjadrime k rozpočtu výbor zabezpečiť, aby vysoká miera ochrany životného prostredia e, bola e, tou skutočnou podmienkou pre ekonomickú prosperitu, bezpečné potraviny a krmoviny, zabezpečia to, aby neboli spôsobené škody ľuďom a tu sú aj niektoré ustanovenia, a niektoré položky, kde je nepripustné znižovať objemy Pridaná hodnota Európskej únie je veľmi silná, má veľmi silný pozitívny vplyv či už na e, zdravie ľudí, ako aj na životné prostredie. E, kompenzačné e, línie sú v súlade s zdrojmi v viadročnom finančnom rámci na rok 2016, ale tak ako tomu bolo v minulých rokoch, máme tu naozaj obavy, pokiaľ ide o tému pladieb, pretože tak ako výbor e, a komisia dobre vedia, na konci roka tu vždy máme e, viac e, platie, ktoré sa majú urobiť, než koľko je k dispozícii financií. A rada nie je ochotná toto pokryť, vyriešiť. A všetko sa presúva na budúci rok. A Ide o platby a preplácanie členským štátom, kde teda ide o platenie vopred, tam to nie je problém, ale v iných prípadoch ide naozaj aj o spomalenie programov a my sa touto otázkou musíme pravidelne zaoberať. Pokiaľ ide o program LIFE, Výbor víta finančnú dotáciu programa e, na rok 2016, avšak program LIFE predstavuje iba 0,3 celého e, teda rozpočtu na rok 2016. A napriek pozitívnemu vplyvu programu e, e, LIFE e, vlastne toto percento financií sa nemení už niekoľko rokov. V iných oblastiach rozpočtu sú potreby nejaké výšky financií meniť, ale treba naozaj si uvedomiť aj, aké potreby majú agentúry a niektoré agentúry um, v ich prípade sa, je tu veľká snaha šetriť, obzvlášť v oblasti personálu. Tam e, Európska komisia e, akceptovala toto vo viacročnom finančnom rámci, e, pokiaľ ide o ňu a vlastne održí sa to aj na práci agentúra, Ako viete, mnohé agentúry obzvlášť NLA EDK. Majú dotačné finančné dotácie, ktoré e, pochádzajú z poplatkov zaplatených e, v rámci služieb, ktoré tieto agentúry poskytujú. Obzvlášť EMA, ale aj EK. E pokiaľ ide o ich úlohy v súvislosti s biocídmi, dnes sú vo veľmi zložitej situácii, pretože im zvyšujeme úlohy a zároveň e, chceme znižovať e, posty v týchto agentúrach. No a bez personálu sa nedajú tieto úlohy vykonávať. A chcel by som teda poprosiť e, komisiu, aby venovala pozornosť tomu tejto úlohe, pretože nechceme, aby nové úlohy boli nemožné, pretože jednoducho nie je k dispozícii personál, ktorý by ich vykonával. No a ešte než e, to uzavriem, chcem spomenúť pilotné projekty a e, prípravné kroky. Dnes sa stretneme so všeobecným spravodajcom pre rozpočet eh, pánom Fernandesom a s ostatnými spravodajcami pre eh, eh, rozpočet na rok 2016, aj preto, aby sme diskutovali o priorit, prioritách a pilotných projektoch, ku ktorých sme dostali zo strany komisie predbežné hodnotenie za 23 návrhov, ktoré E, výbor pre životné prostredie e, zaslali, jeden nebol zhodnotený, pretože je súčasťou aktuálne implementovaného projektu a zvyšok, pre zvyšok sme dostali 18 hodnotení C, 3D, 3B a iba jedno hodnotenie A. Takže implementovateľný pilotný projekt v e, prezentovanej forme. A toto je výzva aj pre kolegov, aby e, premodulovali pilotné projekty v súlade s poznámkami, ktoré tam zazneli, aby sme zabezpečili, že väčší počet pilotných projektov e, by bol implementovateľný a teda zahrnutelný do e, záverečnej dohody k rozpočtu. A toto je moja výzva na kolegov, aby boli aktívni, aby si splnili svoje úlohy v tejto oblasti. A teraz už by som to chcel ukončiť. A kto sa hlási o slovo, nech sa páči o slovo. Dank. Eh. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel eh, eh, prehovoriť v mene pani Karin Kaltenbach, ktorá tu dnes nemôže byť. Je našou stálou spravodajkyňou pre tieto záležitosti vo výbore pre životné prostredie. Ono ma požiadala explicitne, explicitne že víta toto stanovisko pana Laviu a domnieva sa, že toto stanovisko rieši všetky potrebné záležitosti, osobitne e, aspekty tak životného prostredia, ale aj iné záležitosti, napríklad výskum, Horizont 2020, a problém s decentralizovanými agentúrami je vec, ktorej si je aj ona vedomá. Ako práve povedal pán Davia, sú však problémy s, so zamestnancami a s ich pridelovaním. Možno e, komisia vezme do úvahy, že ak podnikáte, tak platia zákazníci a my musíme zabezpečiť, aby služby, ktoré poskytujeme, boli pokryté buď poplatkami alebo nejakým iným spôsobom. Jednoducho nemôžeme fungovať tak ako doteraz, pretože sú tie náklady na personál potom neúnosné. S tým, v tomto súhlasím s pánom Lavia. A potom E, navrhuje kolegyňa predložiť e, návrh financovania na boj proti nerovnosti a e, na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a tiež v oblasti polnohospodárstva a, uvad, a hovorí, že správa pána Laviu je dobrá, okrem pozmeňovacích návrhov a dáva mu za ňu veľmi dobrú známku. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel dať slovo pani Konečnej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. a Ja by som chcela poďakovať za upravený návrh. Myslím si, že do veľkej miery obsahuje to, na čo sme upozorňovali, keď sme ten rozpočet prerokovali na začiatku. Aj keď iste pochopíte, že ako kontaktná osoba pre ECDC nemôžem byť spokojná s rozpočtom tejto agentúry na budúci rok. Agentúra sa totiž má sťahovať a potrebuje nové priestory. My sme jej za uplynulých rokov, za, za, len za uplynulý rok udelili niekoľko zásadných úloh, ktoré súviseli či už s ebolou alebo s inými infekčnými ochoreniami, ktoré sa šíria v Európe a ohrozujú zdravie. A ja si myslím, že zníženie tohto rozpočtu neprinesie nič pozitívne, pretože ide rozhodne o agentúru, ktorá v súčasnosti neplitvá ľudskými zdrojmi. Tých ľudí a odborníkov je tak akurát, e, aby stíhali to, čo im my politicky nariadujeme, že stíhať majú. A myslím si, že je chybným rozhodnutím znižovať prostriedky tejto agentúry. A takto bude znieť aj môj návrh v rámci teda pozmeňujúcich návrhov. Ja sa s tým jednoducho nemôžem ako kontaktná osoba stotožniť. Ja si nemyslím, že e, tie peniaze tam vyhadzujeme. Ja si myslím práve naopak, že každé euro, ktoré tam investujeme, tak je, je investované dobre do zdravia a bezpečnosti občanov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Javor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel pripojiť ku kolegom. Domnievam sa, že návrh stanoviska, ktorý e, spracoval náš predseda, je veľmi dobrý. Ide naozaj o zhrnutie pohľadu výboru Envy na rozpočet rok na rok 2016. A ja by som chcel doplniť e, dve veci, ktoré súvisia s tým, čo už bolo spomenuté. Jedna vec sa týka agentúr Okrem spomenutých agentúr by som chcel spomenúť a počiarknúť úlohu agentúry EFSA, ktorá podľa nového nariadenia o GMO bude mať e, viac práce v nasledujúcich rokoch. A je absolútne nepriateľné nezabezpečiť e, zdroje pre agentúru EFSA, ktoré by jej umožnili fungovať e, správne teda tie zdroje nie sú dostatočné na to, aby pokryli jej e, činnosť súvisiacu s GMO. EFSA jednoducho v tejto oblasti je veľmi dôležitá a okrem toho e, v oblasti ochrany prírody správa agentúry pre ochranu životného prostredia o ochrane, o stave ochrany prírody jasne ukazuje, že ak je nejaký pozitívny vývoj v európskom životnom prostredí a prírode v uplynulých rokoch, tak úzko súvisí so snahami siete Natura 2000 a s ďalšími projektmi na záchranu prírody v Európskej únii, ktoré prebiehajú. Takže ak chceme ďalej naplňať ciele stratégie biodiverzity v Európskej únii, tak je nevyhnutné, aby sme navýšili aj prostriedky na projekty na ochranu prírody a dúfame, že k tomu budeme môcť dôjsť už v rozpočte na rok 2016. Ako povedal pán predseda, toto je veľmi malá časť rozpočtu Európskej únie, ochrana prírody a projekty ochrany prírody v Európskej únii však prispieva do veľkej miery k, udržateľnosti života na našom kontinente. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, pán, pani Ornano. Dornano. Ja by som chcela poďakovať pán predseda za návrh stanoviska a um, chcela by som spomenúť niekoľko podľa môjho názoru dôležitých vecí. V prvom rade finančné nástroje a Eh, význam, ich význam pre ekologické politiky Európskej únie. Tieto politiky by mali podporovať eh, svoje projekty, ale musíme tu byť opatrní, pretože FC nerobí svoju, alebo nevykonáva svoju činnosť správne, nerobí to, čo by mal a mnohokrát financovanie nie je, alebo teda nemali by sa financovať zle definované projekty. A pokiaľ ide o projekty v oblasti sociálnej politiky, tam je e, skôr cieľom e, túto zaťaž presunúť, presunúť na niektoré členské štáty a ja s týmto tiež nesúhlasím. A pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, tak som tiež proti politike, ktorá nebude v súlade s princípom subsidiarity. A tiež by som chcela varovať proti istým pohľadom na klimatickú zmenu. My nemôžeme e, rozdať miliardy peňazí štátnych poplatníkov na klimatickú politiku v členských štátoch, pretože ak nebudú e, mať ostatné krajiny, veľkí znečisťovateľe rovnaké ciele, tak to budú pre nás vyhodené peniaze. A ďalej by som sa chcela vrátiť ešte k záležitosti agentúr. My hovoríme o redukovaní nákladov pre agentúry a to v čase, kedy to Európska únia žiada od členských štátov. Ja s tým súhlasím, agentúry zodpovedajú za niektoré veci, ktorými sa zaoberáme tu vo výbore, ale nemali by eh, ich rozpočty byť znížené viac než rozpočty iných agentúr. Čiže tu treba postupovať jasným rozhodovacím procesom, ktorý bude transparentný a ak si vyberieme jedno riešenie, tak musí byť jasne vyargumentované. A ďalej by som chcela pripomenúť, že ak hovoríme o adekvátnych zdrojoch, tak eh, tu nehovoríme o finančnej autonómii. Thank you very much. No Ďakujem veľmi pekne. A teraz, ak by komisia chcela reagovať, tak eh, vzhľadom k tomu, že niektorí poslanci vysvetlili, že v návrhu niektoré veci nie sú úplne v súlade s našou žiadosťou, tak by som poprosil o vaše vyjadrenie k tomu. Áno, to je pravda, pán predsa, pokiaľ, pokiaľ ide o agentúry, tak sme si plne vedomi toho, že je to veľmi náročná práca nielen pre agentúry, ale aj pre e, útvary komisie. Ale náš názor je taký, že znižovanie počtu pracovníkov súvisí najmä s optimalizáciou v agentúrach, pričom e, ide o presúvanie pracovníkov na oblasti, kde sú skutočné priority. A Personálny stav v agentúrach v súčasnosti je predmetom rokovaní a my sme presvedčení, že agentúry momentálne majú dosť zdrojov na to, aby vykonávali svoje úlohy. E, je tu však e, otázka EKA, kde sa zmení úroveň poplatkov ktoré EK bude získavať a to môže mať e, dopad na e, prostriedky, ktoré v budúcom roku budú k dispozícii na vykonávanie úloh, ale e, preskúmať tieto dopady ešte len budeme musieť. Ja ďakujem vám. Neviem, či sú tu ešte nejakí kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť. Každopádne 17. júla bude termín na predkladanie návrhov. Hlasovať budeme 3. septembra na výbore a e, termínom na predkladanie e, v rozpočt- pozmeňovacích návrhov, návrhov vo výbore pre rozpočet bude tiež 3. september a potom v rozpočtovom výbore budeme hlasovať 22. E, alebo 23. septembra a mm, na pléne sa o tejto veci bude hlasovať v oktobri. Dobre, myslím, že môžeme ukončiť naše zasadnutie a uvidíme sa po obede. Ďakujem veľmi pekne.